Cari colleghi, Vážení kolegovia, s veľkou radosťou vítam na dnešnom plenárnom zasadnutí prezidenta Spolkovej republiky Nemecko. Vážený eh, prezident, chcem vám poďakovať za túto vašu návštevu. Je to pre nás čest, že ste si zvolili Európsky parlament eh, za svoju eh, druhú cestu za hranice Nemecka po teda návšteve Francúzska po ani nie troch týždňoch od toho, eh, kedy ste boli inaugurovaní. Eh, vaša návšteva svedčí o eh, tom, že sa silne zasadzujete za Európsku úniu, o vašej odvahe pracovať za lepšiu Európu, prosperujúcu Európu spravodlivosti. Som presvedčený, že odvaha, ktorú žiadate, nájdete aj na strane členov tohto parlamentu vašou prítomnosť, eh, vaša prítomnosť, eh, vážený pán prezident, nám pripomína aj eh, to, ako sa vaša krajina zasadzuje za Európsku úniu a to je veľmi dôležité práve teraz v čase, kedy dôležitý člen Európskej únie chce výjsť z Európskej únie. Zažívame určite zložitú chvíľu. Zložité chvíle sme zažili aj v minulosti. Ide teraz o to, aby sme našli to správne východisko a adekvátne odpovede. Vážený pán prezident, dnes od vás eh, nežiadam eh, o poskytnutie tých eh, správnych odpovedí, ale žiadam vás, aby ste sa vyjadrili k našej spoločnej budúcnosti. Máte slovo a ďakujem ešte raz za to, že ste dnes navštívili Štrásburg. Herr Präsident, lieber Antonio, verehrte Vážený eh, pán eh, predseda, eh, vážený Antonia, Antonio, vážený predseda Európskej komisie, pán Juncker, je to pre mňa naozaj radosť a čest byť tu dnes medzi vami na tomto mieste slobodného prejavu otvorených diskusí. Ale, vážení priatelia, moja radosť nie je neskalená. Eh, je to trpké eh, hovoriť eh, tu na krátko po tom, čo jedna členská krajina začala chystať svoje vystúpenie z Európskej únie. Ja viem, že zajtra k tomu budete zaujímať stanovisko. Je to trpké nielen pre mňa ako pre politika, ale hlavne ako občana Európy treba by ste vedeli, že som približne tak starý ako Európska únia. Keď som sa narodil v roku 1956, všade v Európe eh, bolo ešte vidno eh, stopy vojny v našich mestách, vojny, ktoré eh, vznietilo hitlerovské Nemecko a ešte väčšie stopy boli v srdciach našich susedov a práve, ale napriek tomu ponúkli E, vystreli ruku mojej e, krajine a chceli spolu s ňou budovať e, mier, a e, vytvoriť základy pre novú Európu v Ríme pred 60 e, rokmi. Keď som chodil do školy, mladí ľudia e, pílili pohraničné bariéry a chceli tým ukázať, že chcú viac Európy, že to, čo sa dosiahlo, im nestačí. V roku 1968 potom vo vnútri Európy padli hraničné zátarasy a dlhé hodinové čakanie na hraniciach sa stalo minulosťou. Keď som to dostala na univerzitu, e, priťažlivosť Európy bola taká silná, že ľudia na juhu Európy, v Grécku, v Grécku Portugalsku, v Španielsku e, nie len, e, že odstranili diktatúry vo svojich krajinách, ale vytvárali si aj cestu e, smerom do európskej slobody a demokracie. Keď v roku 1989, e, keď som e, dokončoval moju doktorantskú prácu, padol berlínsky múr vďaka odvážnym v východnej Európe. Oni to boli, ktorým ďačím nielen za zjednotenie mojej krajiny, ale aj znovu zjednotenie Európy. Dámy a páni, toto všetko a ešte viac e, máme na mysli, e, keď e, čítame v rímskej deklarácii, že sme zjednotení k nášmu šťastiu. Toto všetko je to, to veľké dedičstvo, ktoré nám matky a otcovia Európy zverili a e, na ktorom budú stavať naše deti. Toto cenné dedičstvo e, nemôžeme e, prenechať nepriateľom Európy. Musíme ho ochraňovať, zlepšovať a starať sa oň. To je naša historická úloha. Wenn ich zurückschaue, keď sa obriem späť na tých e, takmer 60 rokov môjho života a e, rovnaké časové obdobie v Európskej únii, e, vidím tu rast a to, ako sa darilo Európe, na eh, ceste eh, od organizácie eh, nedostatkového hospodárstva v povojnovej Európe smerom k nádeji pre spravodlivejší a mierovejší svet. Mnohým sa zdalo, že to, čo sa dosiahlo, je už garantované navždy, ale v mojej biografii som zažil aj úsilie Európy, krízy, rozpory a neúspechy. A musel som sa naučiť e, moja viera, viera mnohých v mojej e, generácii, že e, cesta európskeho zjednocovania je nezvratná, že to je chyba. Nie, e, budúcnosť Európy nie je e, istotou. Istá nebola nikdy a to vieme nielen od Brexitu. Spomínam si, dámy a páni, na rok 2005 bol som e, práve e, často e, vymenovaný za minister zahraničných vecí mojej krajiny a vtedy práve sa zrútil sen o Európskej ústave. Viem ešte veľmi presne, ako sklamaní boli vtedy mnohí z nás, ale viem tiež veľmi presne, ako e, aj mnohí tu e, z vás e, sa vtedy opäť postavili na nohy a urobili to, čo Európa vie osobitne dobre. Jednoducho pokračovali ďalej v práci. Zdvihli sme telefónne slúchadla, dlho sme do noci rokovali a krok za krokom sme vytvorili Lisabonskú zmluvu čo chcem povedať, dámy a páni, Európa nikdy nebola prechádzkou rúžovou záhradou. Európa je komplikovaným e, namáhavým projektom, ale tá námaha sa oplatí. Tí, e, ktorí e, ohovorajú Európu, proti ním sa musíme zomknúť, musíme im povedať, že spolupráca, rastúci Eh, rastúci blahobyt a eh, hlavne 70 rokov mieru, to je ten prísľub Európy svojim občanom. Ale nesplňal sa, nenaplňal sa nikdy sám od seba, naplňal sa iba, ak eh, vyťazila európska, európsky rozum, nie nacionalizmus na strane aktérov Európy. Und genau deshalb a práve preto som zavítal dnes medzi vás e, prvý prejav, e, ktorý mám ako spolkový e, prezident. Nechcem držať nikde inde, než práve tu. Gerade jetzt in Zeiten práve teraz eh, v čase narastajúcich odstredivých eh, síl a plačúcich eh, prorokov, predpovedajúcich za nich, sa chcem zastať Európy. Ako občan sa chcem pridať k mnohým ďalším občanom. Áno, ja chcem Európu a veľká väčšina Nemcov chce Európu, nie cestu späť do nedobrej minulosti Chceme spoločnú cestu eh, k lepšej európskej budúcnosti. Und wenn wir ja sagen zu Europa, ak povieme Európe áno, eh, tak si nemusíme zároveň nič prikrášľovať, nemusíme sa báť eh, rozporu. Kto hovorí áno Európe, hovorí áno aj komplikovanému, namáhavému a nedokončenému v Európe ako e, komplikované sú politické riešenia, aký namáhavý je e, tento proces. Kto by to vedel lepšie než vy tu v Európskom parlamente? Tu sa nestretávajú iba rozporuplné záujmy, ale aj odlišné kultúry, jazyky a tradície. Rozmanitosť Európy je dobrodružstvom, ale je, aj, je to aj niečo namáhavé a e, o tom, e, s týmto sa spája veľa vzdychov tu v Európskom parlamente a povzdychnutí, ale toto práve potrebujeme dnes v Európe. E, nemôžeme e, sa rozdeliť na jednotlivé názorové skupiny, alebo podľa národnej príslušnosti. E, nie zo všetkých strán musíme spoločne e, vážne hľadať cesty, ako e, vytvoriť mosty ponad rozdiely, ktoré tu sú. K tomu patrí, a vždy v Európe k tomu aj patrilo, vychádzať z toho, že aj druhá strana môže mať právo, pravdu, že aj iní môžu mať pravdu. Vy, vy to, čo dosiahla Európa, to vždy e, vyplývalo práve e, z takýchto kompromisov. A e, tohto symbolom je tento parlament. Za to sa tých 28 to, Kto by sa stal europoslancom bez toho, aby bol ochotný snažiť sa hľadať riešenia, byť ochotný nechať sa presvedčiť ostatnými a práve v týchto ťažkých e, časoch e, tí v tejto sále, ktorí majú e, túto vášeň, si zasluhujú môj veľký rešpekt a moju podporu. Unterstützung deshalb, weil ich podporu preto, pretože viem, že sú tu aj tí druhí, je tu dosť e, tých iných e, síl, ktorí, ktoré sa snažia ponúkať úplne jednoduché riešenia, silnú ruku a e, jasný obraz, popis nepriateľa, fascinácia autoritárneho tu nevidíme len západne a východne od európskych hraníc, ale žiaľ aj u nás v Európe populisti E, malujú svet ako čierno-biely a snažia sa zo strachu vyťažiť politický kapitál. E, nemám sklon k alarmizmu, tento parlament znesie spory, dokonca ich potrebuje, ale hovorím aj, e, kto označuje demokratické inštitúcie a parlamenty ako strácanie času a ochotu ku kompromisom označuje za slabosť a nevidí rozdiely medzi faktami a lžami, ten ohrozuje e, demokraciu a to, na čom demokracia e, stojí a musí e, si aj vypočuť to, že si to uvedomujeme, že tu vidíme takýto rozpor. Svet, v ktorom žijeme, je neistejší a e, stal sa menej prehľadným. E, mnohým ľuďom to spôsobuje obavy z budúcnosti, strach e, stratiť kontrolu a snažia, stávajú sa zraniteľnými pre E, tých, ktorí hovoria vráťte sa e, za tie dobre známe hranice e, vašich národov, nastolme tu znovu hranice, uzatvorme sa iba tak, znovu získame suverenitu. Ale to nie je len naivné a nezodpovedné ľuďom prerostierať, že takto budeme úspešní z oči v oči nebezpečenstvám, ako je terorizmus či klimatické zmeny, ktoré nepoznajú hranice je to e, nezodpovedné e, ľuďom hovoriť, že, to, že v komplikovanom svete môžu byť e, jednoduché odpovede a že jednotlivé krajiny bez EÚ môžu svoje hospodárske záujmy presadzovať lepšie, že ich hlas bude silnejší. Práve naopak. Práve naopak, dámy a páni, keď Európu e, neurobíme e, plnohodnotným e, hráčom na svetovom javisku. Práve vtedy sa staneme hračkou v rukách mocností. Práve preto Michael Heseltine, práve Brit, povedal, že v jeho očiach Brexit predstavuje najväčšiu stratu britskej suverenity, na ktorú si spomína a jeho slova by sa mohli naplniť. Take back control, vezmete naspäť kontrolu, počúvame to všade, je to silný slogan, ale chcem povedať, že nacionalisti nebudú môcť plniť tento slub. Ak áno, tak môžeme to urobiť iba spoločne. Ak nebudeme si zjednodušovať veci, ak nebudeme dávať zodpovednosť do Bruselu a budeme ju spoločne vykonávať, ak posilníme spoločný vnútorný drh a budeme chrániť a podporovať tých, ktorí v posledných rokoch najviac utrpeli pod ťarchou globalizácie. Ak našu inovačnú silu a kreativitu posilníme tak, aby Európa bola tým, ktorý bude určovať zmenu a nebude sa iba pasívne prizerať. Iba vtedy budeme môcť populistom vziať tú živnú pôdu a môžeme môcť povedať, že neprichádzame o suverenitu, pokiaľ ide o Európu, práve naopak, iba spoločne získavame silu a váhu v tomto meniacom sa svete. Kríza, dámy a páni, nám dáva príležitosť aby sme Európu videli konečne tak, aká je. Bez ilúzií, bez nejakého falošného optimizmu, so všetkými silnými aj slabými stránkami. Táto kríza nás nutí, aby sme reagovali na otázku, akú a koľko európskej jednoty chceme. Biela kniha komisie poukázala na alternatívy, to ešte nie je riešenie, Avšak jedna vec sa mi zdá byť istou. Dlhodobá samoblokáda v Európskej únii to je to najhor, tá najhoršia alternatíva, ktorú môžeme mať. Ak spoločne chceme ísť dopredu, tak na konci nebude sa môcť presadiť každý na 100%. Na to sú tie problémy príliš komplikované a očakávania sa príliš rôznia. Áno, chceme silnejšiu Európu, viac európskych riešení, ale musíme dať e, priestor aj tým členom, ktorí ešte nie sú pripravení na ďalšie integračné kroky alebo ich nechcú. Áno, chceme byť solidárni so štátmi, ktorí e, trpia pod následkami finančnej a hospodárskej krízy a musia realizovať prísne reformy, ale európska solidarita môže nacionálne e, snahy iba podporiť, nemôže ich nahradiť. Chceme pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním ale aj my máme naše možnosti, ktoré majú istý koniec, sú konečné a musíme sa preto rozhodnúť, že koľko môže zniesť každý zodpovednosti. A chceme Európsku úniu mať e, vo vnútri jednotnú, ale takisto vieme, že Európa je väčšia než Európska únia a bez zaangažovanosti našich susedov na východe a na juhu nebudeme mať dlhodobý mier na tomto kontinente. Ja viem, dámy a páni, že žiadny z týchto problémov nie je jednoduchý a predovšetkým nesmieme ignorovať obavy ľudí. Ale tí, ktorí stavali Európu, tí mali pravdepodobne oveľa ťažšie problémy, pretože museli nahradiť bitevné pole rokovacím stolom, konfrontáciu nahradili mierovými rokovaniami, hľadaním záujmov. Boli dostatočne rozumní, preukázali zdravý rozum a dnešný svet, ktorý je plný neistôt, nám neumožňuje byť menej rozumnými ako naši otcovia. Otázky sú úplne jasné, avšak čo nám chýba je ochota a vôľa riešiť tieto problémy spoločne európske. A to musíme zmeniť, dámy a páni. Na to, aby sme našli riešenie, a tomu je potrebný aj spor. My sa sporíme v Európe a podľa môjho názoru to nie je signál nejakého rozpadu. A ja som za ostatných 25 rokov v európskej politike nielen príležitne, ale častočne sa mu, čast, často sa musel sporiť a viacerí z vás tu v sále to videli a sme sa spoločne stretli. Ale keď v Európe sa hádame, dámy a páni, tak to robíme na jasnom normatívnom základe. Veľa otázok je komplikovaných, ale to nemôže odchýliť náš pohľad na to základné, na to najdôležitejšie. Sloboda a demokracia, právny štát a ľudské práva, tieto jednoducho sa nedajú spochybniť. Tak je to v článku 2 zmluv o existencii Európskej únie, tak je to ukotvené a k tomu sa zaviazali všetky členské štáty. To je tá samotná podstata Európy, to je to, čo robí Európu Európou v očiach sveta a čo nám možno aj viacerí závidia. Keď sa k tomuto teda hlásime, keď chceme byť takým, e, takým svetlom právneho štátu z celosvetového hľadiska, tak nám nemôže byť jedno, ak sa e, otra, otria sa práve tento základ Európy. A nemôže potom ani Európa mlčať, keď občianská spoločnosť alebo dokonca aj veda, prichádza o svoju podstatu, ako napríklad v prípade Central European University v Budapešti, Kontroverzne sa diskutuje stále aj o úlohe mojej krajiny, dámy a páni. Niekedy očakávajú od Nemecka viac vodcovstva v Európe, iní zasa varujú pred nemeckou dominanciou. A nov zvolený prezident nášho e, najväčšieho spojenca nedávno povedal, že Európska únia nie je nič iným ako, prostriedok, ako účelový prostriedok pre Nemecko. Chcel by som povedať, že to je minimálne nedorozumenie. Európa a jej sila nemôže spočívať na vodcovstve jedného štátu, ale vždy na zodpovednosti všetkých členských štátov. A prirodzene Nemecko nesie zodpovednosť ako e, najväčší e, štát s najväčším, najväčšou populáciou. Máme najväčšiu zodpovednosť. Ale my vieme, aké máme, ako máme zodpovednosť, možnosti a aké sú tu limity. Ani my nechceme zabúdať na to, že v Európe môžu mať aj iný pravdu, keď hľadáme spoločné riešenia. Vieme, čo, musím, čo vďačíme, čomu vďačíme e, tejto Európe a chcel by som povedať, že zjednotená Európa je tou vydarenou od, odpovedou reakciou na našu históriu, na našu geografiu, pre nás všetkých, ako aj pre našich susedov. A my máme pocit, že silná Európa nie je iba v našom vlastnom záujme, ale že je to súčasť našej spoločnej identity. Preto by ste mali vedieť, že my Nemci chceme mať spoločnú Európsku úniu. Chceme mať podiel na spoločnom kreovaní budúcnosti a spoločne s našimi partnermi, tými malými aj veľkými, rovnoprávne spoločne spolupracovať. Na konci ale je tu ešte niečo úplne iné a možno ešte niečo oveľa dôležitejšie. Nie pre všetkých, ale pre väčšinu ľudí v Nemecku je Európa srdcovou záležitosťou. Preto som vám e, tu predstavil svoj vlastný príbeh, moje vlastné dejiny a preto napríklad v minulých týždňoch veľa mladých ľudí v Nemecku mi takisto rozprávalo svoj vlastný príbeh o Európe. Mladí ľudia, to som sa poučil, už majú dosť, že sa o Európe hovorí iba negatívne, že hovoria iba tí, ktorí o nej hovoria negatívne. My chceme, oni nechcú, aby sa im aby sa im ukradla ich budúcnosť v Európe prostredníctvom letargie. A preto išli do ulic a teraz vlastne na uliciach a na námestiach hovoria, že ten puls Európy ešte stále bije vo všetkých hlavných mestách a väčších mestách Európy. Auch wenn wir das in meiner Generation aj keď sme to my ešte v našej generácii takto nenazývali, pre veľa na- z našich detí a vnúčat je Európa už dávno druhou domovinou. Títo mladí ľudia už dávno vedia, že tu nie je nejaký rozpor, keď niekto má rád svoju vlastnú krajinu a zároveň chce byť dobrým Európanom. A ja si myslím, že tí mladí ľudia majú v tomto pravdu. Na záver, minulý rok som súkromne s mojou rodinou navštívil Břeclav. Chcel som vidieť rodisko mojej mamy. A toto mesto som poznal predovšetkým z jej tmavých e, príbehov, ktoré mi rozprávala. Hovorila o vojne, o ničení, o úteku na západ s mamičkou, s tetou a s deťmi sedem žien to bolo dokopy, to všetko mi ona rozprávala. Ten rozputaný nacionalizmus a jeho dopady zatienili jej mladý život a takýmto spôsobom vlastne vytvorili aj určitý môj obraz e, o tomto meste, o Břeclave. Avšak minulý rok, rok 2016, som prišiel do úplne iného mesta. Do mesta, ktoré ako hlavné mesto kultúry v Európe skutočne bolo plné živých múdrych diskusí, bola tam hudba na námestiach, kde mladí ľudia z Vilniusu, z Wuppertalu a z Verany oslavovali ich spoločnú Európu. Dámy a páni, skutočne tu nebolo nič uh, malomyselné. Tu jednoducho žil ten sen o európskej budúcnosti a vážení poslanci, teraz je našou povinnosťou, aby tento európsky sen skutočne mohla snívať aj ďalšia generácia. Toto je ten hlavný signál, ktorý prinášam z mojej krajiny. Áno, chceme Európu, chceme budovať lepšiu Európu a chceme byť európskym Nemeckom. Ďakujem. Chcem ešte raz poďakovať prezidentovi Spolkovej republiky Nemecko e, za to, že e, navštívil Európsky parlament a e, za jeho určite stimulujúci príhovor, ktorý bude inšpirovať diskusiu v tomto pléne v budúcich týždňoch. Európu určite treba e, zlepšiť, zmeniť a myslím, že ten pozit- to, toto pozitívne posolstvo plné dôvery e, pána prezidenta Spolkovej republiky Nemecko treba mať pritom na pamäti. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali naše pozvanie.